Ehm, sa tieto rozpráva skončila, hlasovanie bude zajtra o 12. A na to ďalší bod programu je otázka na úzum zodpovedanie, ktorá sa týka otázky právnych predpisov EÚ o ochrane údajov teda a právne predpisy tretích krajín. Ehm, vítam týmto pani komisárku Redingovú. Prajem vám príjemný večer taktiež, dajte medzi nami a tak ako prvú rečničku máme pani Sofie Intfeld na dve minúty. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predseda, pani komisárka. Teším sa, že vás vidím. Kolegovia, o čo tu dnes ide? Otázka je, môžeme si byť istí, že naše vlastné európske zákony skutočne platia v Európe, alebo môžu ich e, vlastne podkopať nejaké zákony z tretich krajín, pretože napríklad americké zákony sa netýkajú len e, záležitosti v rámci tedy územia USA, ale aj e, v niektorých iných častí sveta. A vlastne v tomto zmysle má americké právo extrateritoriálny účinok na Európu, e, ako napríklad, keď je nejaká firma, e, ktorá má svoju pobočku aj v EÚ, tak môže vlastne mať rôzne údaje, ktoré sú ukladané v Európe. Sú tu rôzne zákony, ktoré sa týkajú z um, lekárskych údajov, údajov alebo údajov spravodajských eh, informácií, alebo je to zákon o daňovom súlade zahraničných účtov, FATKA, alebo vlastnícky zákon, Patriot Act, alebo podobné. Čiže tieto zákony však vonkoncom nemajú nič dočinenia s eh, zákonmi EÚ, tak sa chcem spýtať komisie, že či o tomto vie a akým spôsobom sa majú chrániť firmy, ktoré sa ocitnú v rôznej jurisdikcii rôznych eh, právnych systémov, ale nejde iba o to, nejde iba o to že, eh, že či to je americký zákon, ale je, je tu na, sú tu napríklad aj viac viaceré aj iné krajiny, ktoré takisto môžu mať zákony, ktoré majú extrateritoriálny účinok, ako napríklad Čína, stále viac firiem je, obchoduje s Čínou alebo má svoje sídlo aj v Číne a podobne a tým pádom dostávame viacej informácií o týchto firiem, že naozaj majú s týmto problémy a napokon FATKA konkrétne predstavuje veľkú obavu pre naše európske banky a dúfam, že o tom budeme diskutovať aj spoločne na najbližšom výbo- na na, našom výbore e, pre ekonomické otázky aj s pánom komisárom Barnie. No už ja si myslím, že nepotrebujeme novú legislatívu, ale je podstatné, aby sme trvali na dodržiavaní našej európskej legislatívy zájme našich občanov a našich podnikov európskych. Predseda, ďakujem pekne. Mm, teraz Chcel by som teda požiadať všetkých, aby naozaj každý dodržiaval svoj rečnícky čas, aby sme to mohli ukončiť na čas a preto by som dal, dal teraz slovo pánovi kolegu Matiasovi na minútu 30. Ďakujem za slovo, pán predseda. Vítajte, pani komisárka. Som rád, že ste tu a že si prediskutujeme tieto dôležité záležitosti. Hovoríme o ochrane údajov a o potenciály konfliktov medzi rozličnými jurisdikciami. Ochrana údajov je vysokocitlivá oblasť a už sa teraz vytvorilo veľa polemických eh, problémov a polemika pokračuje. Ide tu o rozpor medzi právami a na jednej strane práv prichádzajúcich zvonka a právami občanov Európskej únie. Je to prípad, keď legislatíva tretich krajín chce mať prednosť pred európskymi zákonmi. Je to však istá dohoda. Dohoda medzi Európskou úniou a občanmi, kedy občania odovzdávajú svoje osobné údaje ustanovizniam v dobrej viere, že budú ich osobné údaje chránené. Ak sa toto puto dôvery poruší, tak ide naozaj o porušenie dôvery a Európska únia jednoducho môže byť obvinená, že odovzdáva dôverné údaje tretím krajinám. A naozaj púto dôvery európskym občanom vo svoje inštitúcie sa závažne naruší. Treba, aby európske inštitúcie, celoeurópske inštitúcie boli strážkyňami celoeurópskych zákonov a tieto inštitúcie takisto majú mnohé informácie a keď USA systematicky žiadajú napríklad obchodné údaje alebo zdravotné údaje o občanoch EÚ, občania si nepredstavujú, že Európska komisia alebo Európska únia a inštitúcie vydajú tieto údaje. To by bolo naozaj porušenie dôvery. A bolo by to problematické, keby sa takéto niečo dialo. Musím povedať, že vždy budem na strane občanov, ktorí chcú, aby ich osobné údaje boli dostatočne chránené. Ak sa ľudia eh, budú rozhorčovať, hnevať pred právom, pretože ich práva budú takto porušované, musíme byť na ich strane. A toto sa teraz deje. Vážená pani komisárka, mohli by ste nám vyjasniť, čo presne sa deje, či európske komunity môžu byť vybudované, ak sa puto, ohnívko dôvery medzi občanmi a inštitúciami rozruší a myslím si, že to sa práve teraz deje, vážená pani predstaviteľka komisie, ako Mm, si môžeme byť istí, že európska legislatíva bude mať prednosť nad legislatívou tretich krajín. Európske právne predpisy majú prednosť pred predpismi 27, 27 členských štátov EÚ. Tie, tie odovzdali čas svojej suverenity. Ako môžeme očakávať, že iné krajiny, napríklad Spojené štáty, majú, ich legislatíva má prednosť pred celoeurópskou legislatívou? Naozaj je to závažná vec. A napokon, pani komisárka, by som vás poprosila, povedzte nám, čo robí Európska komisia, aby sa takéto veci ďalej nediali. Čo robí Európska komisia, aby zabezpečila, že osobné údaje, komerčné údaje, obchodné údaje sú skutočne ochránené. Môžu si ľudia byť istí, že tieto údaje sú chránené? všetky informácie musia byť niekde ukladané, ale toto je celkom iná téma o ukladaní údajov. Ochrana údajov je citlivá záležitosť a má veľký dopad na životy občanov. Ubezpečte nás, pani komisárka, že je všetko v poriadku. Ďakujem. Srdečná vďaka. Ako ďalší pán Albrecht na dve minúty. Nech sa páči. Áno, ďakujem, pán predsedajúci, pani komisárka. Dnes hovoríme o otázke prístupu tretich krajín na údaje európskych občanov a aj na využívanie teda práva tretich štátov voči, alebo aplikovanie práva tretich štátov voči občanom Európskej únie. Toto nie je otázka, ktorá sa týka len našich občanov, ale v globalizovanom a zosieťovanom svete je to základná otázka práva a otázka, aké právo vlastne e, platí. Táto otázka asi vyžaduje odpovede. My e, tu máme e, stále viac situácií, že napríklad e, v, v takých klostroch, kde sa stále viac údajov sa uchováva, v podstate nie je jasné, aké právo má platiť a aké, bezpe- a aké zabezpeky poskytujeme my ako Európska únia našim občanom že sa na nich budú vzťahovať a na takéto prostredia sa bude vzťahovať um, európske právo o ochrane osobných údajov. Takže ja som s radosťou zobrala na vedomie, že máme na európskej úrovni uh, reformu a že začíname teda reformu um, smernice o ochrane údajov, ale v tomto návrhu uh, nie je to tak, ako pri predchádzajúcich návrhoch. Ehm, nemáme teda článok, ktorý jasne uvádza, že pri dopytoch tretich krajín sa ehm, pripustí e, prístup e, len vtedy, pokiaľ e, to bude v rámci, alebo dovolené v rámci spolupráce s policajnými a orgánmi a orgánmi činnými trestom konaní. Takže mňa by zaujímalo, že prečo tento článok nie je obsiahnutý v tomto návrhu. A ja viem, že pokiaľ my takéto klauzuly nemáme e, v návrhu a keď nemáme žiadne spoločné štandardy s tretimi krajinami a e, toto špeciálne sa týka e, ochrane údajov z USA. Pán Busutil, nech sa páči. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že vás vidím za predsedníckým stolom. Pre EPP je súkromie našich občanov dôležité, berieme ho veľmi vážne, vážne a v tomto duchu veľmi ťažko pracujeme, pracovali sme ostatné roky, aby sme naozaj dostali zákony o ochrane osobných údajov na tú najvyššiu prioritu v programoch, v pracovných programoch. Keď sa spracovávanie osobných údajov deje v Európe, chceme, aby e, občania mali vysoký štandard ochrany údajov, ale keď tieto osobné údaje spracovávajú tretie krajiny, to už je celkom iný príbeh. Obávame sa, že naše štandardy, naša úroveň ochrany sa jednoducho v týchto prípadoch, ktoré zahrňujú tretie krajiny, uplatňovať nebude. A toto sú naše legitimné obavy. Samozrejme, že by bolo ironické, ak by malo byť ľahšie pre tretie krajiny spracovávať dáta európskych občanov na ich území, ako na európskom území. To nie je priateľné pre, pre našich občanov ani pre túto snemovňu by to nemalo byť priateľné. Preto by sme mali spolupracovať, aby sme našli pracovné realistické riešenie. Mali by sme vychádzať z toho, že ak právnu normu príjme tretia krajina, nemôže sa priamo automaticky aplikovať na území Európskej únie. Jedine, že by národný národná právna norma členského štátu EÚ alebo celoeurópska norma explicitne povoľovala takúto aplikáciu, inak sa bránime takýmto výsadám a žiadne tretie krajiny by nemali e, takto skratovať celoeurópske či národné zákony o ochrane osobných údajov. Treba zabezpečiť, že tento princíp sa dá aplikovať praxi, dá sa aplikovať e, na jednotlivé právne normy a balíček ochrany údajov, ktorý nám nedávno odprezentovala Európska komisia nám na toto dáva príležitosť, podobne ako rámcová dohoda so Spojenými štátmi americkými, o ktorých sa práve teraz rokuje. Teším sa na odpovede pani Redingovej na naše otázky. Ďakujem za slovo, pán predseda. Ďakujem, ďakujem, pán kolega, pani komisárka, nech sa páči, pani slovo. I... Vážený pán predseda, ja súhlasím s poslankyňami a poslancami tohto parlamentu, ktorí hovorili o vysokom štandarde ochrany súkromných údajov, ktoré, ktorý poskytujeme našim občanom. Majú plnú pravdu. Tento vysoký štandard sa musí týkať aj výmeny osobných údajov s tretími krajinami. Verte mi, že túto otázku berieme vážne my v komisii Komisia verí, že je to záležitosť principiálna a podporuje tento princíp. Medzinárodné dohody sú právne normy, ktoré eh, nemôžu fungovať tak, že sa automaticky aplikujú na území EÚ. Je to len výnimočná situácia. Nemôžu mať prednosť pretože dopady takýchto právnych noriem sú iné v ich jurisdikciách. Žiadne právne normy tretich krajín vo všeobecnosti nemôžu mať prednosť nad príslušnými právnymi predpismi EÚ o ochrane údajov. A samozrejme to sa týka aj ochrany osobných údajov. Spracovávanie osobných údajov v EÚ sa musí riadiť príslušnými zákonmi Európskej únie. Základná otázka, ktorú tu kladie pani Intveld, je tá, že americké ustanovizne žiadajú takéto osobné údaje od firiem, ktoré operujú na území EÚ. Bez ohľadu na to, akej národnosti sú ľudia pracujúci v týchto firmách, sú tu isté kanály spolupráce, sú tu dohody o vzájomnej právnej pomoci, a táto záležitosť sa týka aj transferu osobných údajov, ktorý iniciuje firma pracujúca na území EÚ do firmy, ktorá je na území USA, alebo v prípade, keď sa takéto osobné údaje spracovávajú pre orgány činné v trestnom konaní. Súčasná, súčasný právny rámec Európskej únie neumožňuje tak, takto explicitne sa vysporiadať s problematikou, o ktorej hovoríme. A práve preto, spravodajkyňa to vie veľmi dobre, práve preto nariadenie o ochrane údajov, ktorý sme pripravili 21. januára v komisii, žiada dostatočnú právnu bezpečnosť, právnu jasnosť v tejto oblasti. Takéto odovzdávanie osobných údajov sa môže udiať len preto, ak sú splnené podmienky nariadenia o takýchto transferoch osobných údajov. nie len preto, keď sú isté dôvody, ktoré sa často skrývajú pod pláštik verejného záujmu. A tento verejný záujem totižto musí byť explicitne spomenutý v právnych normách celoeurópskych alebo v právnych normách členských štátov EÚ. Napríklad to môže byť e, pre údaje daňové, pre úrady daňové, colné, pre úrady, ktoré organizujú hospodárskú súťaž alebo pre organičné v trestnom konaní. V tom prípade sú to vynimočné okolnosti, ale táto problematika je riešená v rámci ochrany osobných údajov. Je to širšia báza a parlament bol informovaný, že rokovania o tejto problematike stále nie sú ukončené, zatiaľ sme ich nezavršili. Parlament zdôrazňuje i to, že sa to týka mojich kolegov, napríklad kolegu, ktorý je zodpovedný za dane. A to treba vnímať v rámci nariadenia FATKA, to je zákon o daňovom súlade zahraničných účtov. Ja by som veľmi jasne si dovolila povedať, možno to je nová informácia pre parlament, že Európska komisia vzniesla túto námietku a vznášajú voči USA pravidelne a intenzívne v rámci re- regulačného dialogu o finančných záležitostiach a USA vyhlasilo 6. februára v stredu, že FATKA, zákon o daňovom súlade zahraničných účtov, by mal byť v súlade s transferom údajov medzi daňovými správami, ale nemá ísť o priamy dopad a tieto normy nemôžu mať prednosť, keď ide len o finančné protistrany. Myslím si, že takto je možné vylepšiť e, text a je to smer, ktorým sme sa vydali. Komisia bude naďalej pokračovať v takejto spolupráci aj z USA, aj s členskými štátmi EÚ a bude sa pokúšať identifikovať čo najlepšie riešenie, aby sa dosiahla právna istota a súlad s Európskou chartou základných práv. A vážený pán predseda, keď hovoríme o Spojených štátoch amerických, samozrejme, že sa to týka nielen ich, ale aj ďalších tretich krajín. Že vzťahy medzi EÚ a USA sa síce možno sa o nich najviac hovorí, ale celkom iste v budúcnosti budeme hovoriť veľa aj o iných krajinách, s ktorými máme výnimočné vzťahy. Ďakujem, pani komisárka. Príjme k rečníkom v mene politických skupín minútu 30 dia zemera. Ďakujem vám, predseda. Ja chápem, že táto právna úprava v oblasti ochrany osobných údajov môže vychádzať z požiadaviek na národnú bezpečnosť, ale nesmieme zabúdať na skutočnosti, že extrateritoriálny dopad týchto právnych úprav by mohol poškodzovať práva európskych občanov. Napríklad sa stalo, <clears throat> že pát, e, dohoda Patriot alebo Fatka takéto poškodenie práv už spôsobili. A európske referenčné inštitúcie, pokiaľ ich chápeme e, široko definované, musia poskytovať informácie napríklad, kto má u nich účty alebo aké sú peňažné transfery. Nie je skutočne žiadne ospravnenie na to, aby sa mohli získať tieto údaje a užívateľia vôbec nevedia, akým spôsobom a za akým účelom sú tieto údaje spracovávané a do akej miery budú archivované. Takže musíme príjmoť opatrenia a vytvoriť legislatívnu úpravu, ktorá by nám umožnila chrániť tento princíp. Mali by sme chrániť údaje našich občanov a takisto bezpečnosť nášho územia, ale samozrejme nesmieme zabudnúť na práva európskych občanov. A toto je úloha, ktorým sa musí e, zaoberať Európska komisia a to s oveľa väčším záujmom. Ďakujem veľmi pekne za e, SND, pán Drúcas. Ďakujem, pán predseda. pravdepodobné extraterritoriálne dopady eh, právnych predpisov tretich eh, krajín, špeciálne USA, špeciálne v eh, oblasti ochrany osobných údajov. Tieto majú veľmi veľký význam pre Európsky parlament. To je veľmi dôležité, aby sme my ako Európsky parlament veľmi presne vedeli, a to aj od vás, pani komisárka, aby sme teda vedeli, či sa či tu, tu existuje nejaké porušenie e, európskej legislatívy týkajúcej sa ochrany osobných údajov. Takže ide presne a priamo o ochranu práv európskych občanov. Toto sa samozrejme odráža a vplýva to aj na hospodárskú sféru v Európskej únii. Pri tejto príležitosti mi dovolte hovoriť o niečom, niečo zopakovať dokonca, čo som e, povedala pred krátkým časom a tu išlo o vaše návrhy e, k prepracovaniu smernice o ochrane osobných údajov z 85. roku. A teraz to ešte raz opakujem pre nás. E, toto, táto zmena ide správnym smerom. Takže momentálne žijeme v časoch, kedy je Európa kritizovaná za to, že máme um, tu nedostatok uh, takého vodcovstva. My sme stratili naše prvenstvo v uh, hospodárstve a také vodcovské postavenie. To je ale samozrejme iná otázka. Čo sa však týka ochrany osobných údajov, Európa je uh, skutočne lídrom a Európska únia e, tu má veľmi dobrú legislatívu. Ja dúfam, že po tých mnohých diskusiách, ktoré som vedol aj s vami e, a s komisiou ako takou, že sa budete aj naďalej zasadzovať za to, aby sme v tejto práci e, pracovali, teda podacovali ďalej. Ďakujem, hovorí pán predsedajúci, pani Matiu, pol minúty. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, pani komisárka. Ide o ochranu osobných údajov, a tretie krajiny e, vlastne e, sa odklaniajú od našich noriem. Ale ide o to, aby sme zabezpečili minimálnu úroveň ochranu, aby sme to mohli našim občanom e, v Európe garantovať. A je dôležité, aby sa osobné údaje mohli dopytovať len pre určité a legitímne účely. To znamená, že občania musia mať takisto prístup ku korekcii údajov a aby bol prístup k súdom, pokiaľ budú ich práva porušené. Ide jednoducho o to, aby sme vytvorili a aby sme vyriešili eh, potenciálny justičný konflikt. Toto všetko musí byť v súlade s medzinárodnými normami, tak ako, to, ako postupujeme my v EÚ. Lebo toto sme našim občanom v Európe dlžní. Toto odráža rovnako aj iné diskusie tu v parlamente skutočnosť, že my, má, my potrebujeme taký európsky program na kontrolu financovania. Um, v Spojených štátoch sa to už zaviedlo a tu ide tiež o ochranu, samozrejme teda údajov, európskych občanov a európske, inštitú, e, európske inštitúcie sa tu musia angažovať ďalej, tak aby zabezpečili príslušnú úrovni ochrany. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa, hovorí predsedajúci. Prejdeme k postupu KHDI. Ja samozrejme hovorím ešte raz to, čo e, pre tých, ktorí už hovorili, nechápem, prečo tu mám pani Infeld, ona už hovorila. Máte, mali ste modrú kartu, alebo čo? Staty už pán predseda, nejde o postup, ale že tá najdôležitejšia otázka zostala nezodpovedaná. Ja by som ešte raz tú otázku chcela položiť pani komisárke, aby som dostala tú odpoveď predtým, než odtiaľ to odídeme. Otázka je, že v rámci momentálnych predpisov, ktoré platia v EÚ o ochrane osobných údajov, čo môže robiť nejaká firma, ktorá aby sa mohla chrániť, ak má nejakú prevádzku e, z Spojených štátoch a musí napríklad e, dodržiavať pre firmu e, z disciplína, ktorá umožňuje, uh, uh, uh, ktorá umožňuje predvolávať eh, niekoho pred eh, americké orgány. To je nejaká európska firma, ktorá musí poskytovať svoje údaje, ktoré sú uložené v EÚ. Tieto dáta sú chránené európskymi zákonmi, tak ako bude komisia chrániť tieto firmy, pretože oni tú ochranu žiadajú a pýtajú sa na ňu. Predseda, ďakujem pekne. Otázku komisia si vypočula. A v rámci každý aj teda máme najprv pani Prendergast na jednu minútu. Thank you, President, and, uh... Ďakujem. V... Keďže existuje ohrozenie osobných údajov európskych občanov, obávam sa, že akta, o ktorej sa práve teraz rokuje a ktorá si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu, sa týka mnohých otázok, ktoré aj teraz diskutujeme. Ja dúfam, že v komisii to zistíte a že nám poviete, aké údaje sú e, záväzné pre takúto medzinárodnú spoluprácu. Ďakujem. Srdečná vďaka ako ďalšia pani Cuber. Ďakujem pekne, pán predseda. Nemá. uma vaga securitária repressiva impulsionada pelo imperialismo. My sme dojmom, že tu sme v nejakom imperialistickom období, kedy sa tu hovorí síce o boji proti terorizmu, ale zároveň na jednej strane okriešťujeme demokraciu, práva a slobody. Obávam sa naozaj, že informácie vo verejnej sfére si jednoducho prisvojuje ju spravodajské služby. Dohoda SWIFT, ktorá znamená, že aj nevinný aj vinní sa musia zúčastňovať toho istého procedurálneho postupu. Jednoducho to nie je vôbec transparentné. Data, údaje sa dajú využiť tak, že sa dozorujú, že sa dohliadajú, do, robí sa dohľad nad ľuďmi a používa sa zástierka boja proti terorizmu. Občania môžu byť slobodní len vtedy, ak sú zaručené demokratické slobody. Ďakujem za slovo. Pán Paška

porušovať súkromie a nemali by sme sa uchyľovať k princípu extrateritoriality. Rozprava o PN znamená o zázname o cestujúcom. Dohoda z USA má klauzuly, ktoré sa tiež týkajú tejto problematiky. Napríklad údaje sa dajú presúvať len ak ide o závažné trestné činy a len pri istých operáciách. A aj to so zábezpekou, že všetko sa deje podľa právnych noriem. Občania si zaslúžia väčšiu transparentnosť a citlivé údaje budú chránené špeciálnymi opatreniami. Ďakujem ako ďalšia pani o nich sa páči. Ďakujem pán predseda, pani komisárka. Ďakujem pekne. Ja budem hovoriť o... Tiež sa teda dotknem PNR, teda zoznamov leteckých pasažierov. EU momentálne e, rokuje o zmluvách s Kanadou, Spojenými štátmi a Austráliou o týchto zoznamoch a Európsky parlament momentálne analizuje návrhy takýchto zmluv a ak chceme zabezpečiť, aby e, u nás sa zakladalo s údajmi rovnako v Európskej únii ako s Spojenými štátmi, ale problém je aj, že v Európskej únii máme tiež 27 rôznych systémov ochrany osobných údajov. A my sme e, žiadali o jednoznačné záruky z hľadiska dodržiavania ochrany osobných údajov, avšak kolektívne uchovávanie týchto údajov sa smie diať len na území Európskej únie a aj to takým spôsobom, že že tu bude platiť predovšetkým európske právo alebo len európske právo. A keď, čo sa týka e, sú zoznamov cestujúcich, akým spôsobom máte zabezpečiť, že vlastne sa bude s týmito údajmi nakladať len na báze európskych zákonov. Predseda, ďakujem pekne. Ďalší v, v rozprave každý aj má slovo pani Swinburne. Thank you, Mr. President. Time... Ďakujem, pán predseda, opäť a opäť vo výbore ECON hovoríme o MIFIDe, o predaji nakrátko a ďalších veciach. Vždy sa pri, popri tom hovorí o extrateritorialite. Európske inštitúcie vždy deklarovali svoje záväzky zachovať otvorený trh a to, aby investície voľne plynuli celosvetovo, musí byť voľný tok údajov. Ale dnes večer hovoríme o tom, že existujú klauzuly v legislatíve o finančných službách, ktoré umožňujú, aby US mal rovnaký rating ako US pri regulovaní finančných entít a produktov boli sme e, nutení odchyliť sa od protekcionistického jazyka, a, alebo sme boli označení za ochranárov protekcionistov, ale to nie je alternatíva k tomu, aby sa jednoducho e, umožňovalo americkým zákonom mať prednosť nad celoeurópskymi normami. Myslím si, že finančné trhy, ktoré siahajú až do Latinskej Ameriky, Ázie a ďalej, Nemyslím si, že by sa mali príjmať také zákony, ktoré sú vhodné len pre USA proti všetkým ostatným. Ďakujem pekne a teraz záver rozpravy. Dávam slovo ešte raz pani Redingovej. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. Ja súhlasím s rečníkmi, že je už najvyšší čas, aby sme skutočne začali chrániť aj náš kontinent, aj 500 miliónov občanov. Dovolte, aby som ostatnému svetu povedala aj všetkým našim partnerom, že naše pravidlá musia byť rešpektované a že zákony, o ktorých sme sa tuto rozhodli spoločne aj s touto snemovňou, že tieto jednoducho platia a platia na území Európskej únie. Možno ste aj boli svedkom toho, že komisárka, ktorá sa k vám teraz prihovára, bola v tomto veľmi tvrdá a hovorila, že tie vysoké záruky, ktoré sú predovšetkým našimi hodnotami a sú zakotvené v našich európskych zákonoch, tie nesmú nejakým spôsobom byť obmedzované vo vzťahoch s tretimi krajinami. A presne aj preto máme aj zavedené zákony alebo platné zákony a tie zákony sú tu predovšetkým na to, aby zabezpečovali záruky, ktoré zaručujú aj základné zmluvy Európskej únie, aj o charta základných práv a preto pomocou našich európskych zákonov posilňujeme tieto základné zmluvy a chartu a to všetko musia rešpektovať aj tretie krajiny na našom území. A práve toto je dôvod toho, prečo som aj tomuto, tejto snemovni nastolila reformu smernice o ochrane osobných údajov z roku 1995. A preto som aj jednoznačne povedala a môžete to aj vidieť, že čo sa deje e, v iných územiach e, v súčasnosti, v rôznych politických diskusiách, že tieto zákony, ktoré my tu pripravíme, tie sa musia stať e, svetovou normou, svetovým štandardom. Toto chceme dosiahnuť v budúcnosti. A momentálne No a ja som v tomto bola jednoznačná, sú pravidlá a ochrane osobných údajov z roku 95. v týchto pravidlách z roku 95 chýbajú určité prvky, ktoré chceme vlastne doplniť v rámci našej reformy. Napríklad, čo sa týka e, monitorovania eh, toho, či tento zákon je dodržiavaný, je úplne v rukách eh, národných orgánov, ktoré prakticky nemajú možnosť eh, to kontrolovať a nemajú žiadnu povinnosť o tom informovať ani verejnosť, ani komisiu. Tak toto sa musí zmeniť, pretože jednoducho ochrana osobných údajov sa bude musieť robiť plošne na báze na kontinentálnej úrovni, teda na európskej úrovni. A to sa takisto bude týkať aj samotnej, samotného vykonávania tejto smernice. Dohody, ktoré máme s tretimi krajinami, viacerí kolegovia tu hovorili o dohode SWIFT alebo o dohode PNR, teda o zoznamu leteckých pasažierov. Tie sú vlastne dohodami, tak ako Lisabonská zmluva, dohodami, ktoré schválil Európsky parlament. A myslím si, že práve toto dramaticky muselo zmeniť spôsob, akým tretie krajiny pristupujú k Európskej únii. My im myslím si, že tým aj počas prípravy dohody o SWIFTe už tiež sa poučili aj ostatné strany okolo stola. Myslím si, že teraz tá dohoda, tá strešná dohoda, ktorú sa snažím dosiahnuť e, so Spojenými štátmi, tá sa takisto dosiahne, dostane do tejto snemovne, aby získala vašu podporu alebo aby ste ju prípadne odmietli. Takisto dohoda akta, aj o tomto bude musieť e, hlasovať snemovňa. Takisto e, ustanovenie o ustanovenia, ktoré tu e, ktoré sa týkajú takisto osobných údajov, budú musieť byť zahrnuté aj do týchto jednotlivých prediskutovaných materiálov. Takže aj pani poslankyňa, ktorá položila túto základnú otázku dnešného večera, opätovne vlastne odpovedám jej, pretože máme tu určitý konflikt e, dvoch právnych systémov, dvoch jurisdikcií, teda to je možno, že problém medzinárodného práva a bude sa musieť e, o tom prípade, o ktorom ste vyhovorili, to sa pravdepodobne bude musieť riešiť v prípade v, na súde v Hágu, nejakom medzinárodnom súde. E, pretože tu sú dve, dva rôzne právne systémy, ale my e, by sme chceli tieto veci vyriešiť. Keď si prečítate úvodné ustanovenie 90, tak e, môžem vám pripomenúť, že extrateritoriálny účinok týchto právnych nástrojov možno porušuje medzinárodné právo a možno, že takisto aj e, ohrozuje ochranu osobných údajov alebo ochranu osôb, ktorú zaručujú európske zákony. Preto by takéto e, veci, transfery, mohli, transfery údajov tretím krajinám mohli byť povolené len vtedy, keď splňajú podmienky európskych e, zákonov. Preto musíme teraz pracovať na tom, um, aj e, mimo rôznych zmluv, medzinárodných zmluv, ktoré tu máme a ktoré e, sú, sa dostanú aj na schválenie tu tejto, do tejto snemovne a ktoré prípadne sú aj mimo e, poľa pôsobnosti našej európskej legislatívy v rámci medzinárodného práva. Takže ja sa môžem spoliehať iba na vašu podporu v najbližšom legislatívnom procese pri príprave toho právneho rámca pre ochranu osobných údajov aj v rámci toho, toho strešného zákona, tak aby jednoznačne na európskom území platilo e, e, európske právo predseda. Ďakujem pekne. Takže sa nám, teším sa, že sa nám podarilo dokončiť toto do 11. večer. Chcel by som poďakovať kolegom za disciplínu. Chcel by som poďakovať všetkým pracovníkom parlamentu, tlmočníkom. Um,